oblasti a síce spoločné plánovanie výskumu v oblasti boja proti neurodegeneratívnym ochoreniam, najmä proti Alzheimerovej chorobe. Našou, e, našim spravodajcom je pán Herbert Royal, ale omeškal sa. E, oznámil e, nám, že príde neskôr a preto navrhujem, aby sme, sme si vypočuli najprv pani Krostet a potom dám slovo rade pani Krostet, prosím. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, pán Royal tu nie je, takže ja pripomeniem túto otázku, ktorú si kladieme, ktorú kladieme komisii e, na základe e, článku 165 zmluvy odporúčania Rady o opatreniach boja proti neurodegeneratívnym ochoreniam. E, tu je potrebná konzultácia parlamentu a naša otázka je, či rada môže potvrdiť e, jeho úmysel prijať závery k tejto otázke počas e, rády o konkurencii 3. decembra 2009, vzhľadom k tomu, že Európsky parlament je konzultovaný k návrhu komisie, tak rada berie do úvahy stanovisko parlamentu na vytváranie týchto e, odporúčaní. A potom, keď by sme mali ini e, neskoršie iniciatívy v oblasti spoločného programovania výskumných aktivít, tak môže rada potvrdiť svoje stanovisko o takýchto iniciatívach e, čo by malo byť prijaté kde, a bude sa používať rovnaký právny základ. Chcem pripomenúť aj to, že sme vypracovali uznesenie majúce súhlas všetkých politických frakcií a je dôležité preto, že dáva do, pobreť, do pobredia e, výzvy, e, ktoré znamenajú, že máme viac ako 7 miliónov eh, ľudí s Alzheimerovou chorobou eh, v Európe. Podľa prognóz za 20 rokov sa toto číslo zdvojnásobí, čiže musíme investovať, spolupracovať v tejto oblasti, aby sme sociálne náklady tejto choroby zvládli a aby ľudia eh, žili v dôstojných podmienkach, takisto ako aj ich rodiny. Tieto zdravotné a spoločenské problémy sa týkajú celej Európy a vyžadujú si koordináciu, aby sa zabezpečila efektívna prevencia, diagnostika a, a liečenie takýchto chorôb a musíme zvlášť pozornosť venovať podporu výskumu, inovácií vo verejnom aj súkromnom sektore, aby sme našli nové lieky a aby sme zabránili takých, takýmto chorobám. Ešte stále je tento výskum príliš roztrieštený a súkromno-verejné partnerstvo sa musí zvýšiť. Príklad inovatívnych liečiv, ktorý vstúpil do platnosti v roku 2008, nemôže byť ojedinelou skúsenosťou. Ide o skutočný boj proti času, pretože musíme podporovať predovšetkým výskum, e, pretože sú tu nejaké možnosti. Je to konkrétna otázka, na ktorú občania očakávajú konkrétnu odpoveď. Musíme anticipovať budúci e, vývoj tejto choroby. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže teraz na 5 slovo dostáva pani ministerka Malström. Ďakujem, e, pán predseda, vážení poslanci. Návrh mm, e, návrhu, teda návrh rady um, týkajúce sa opatrení neurodegeneratívnych ochorení a hlavne Alzheimerovej choroby e, má pôvod v roku 2009 a sa zakladá na e, článku 165. E, hovorí sa tu o členských krajinách a výskume a vývoja. Ide o to, že tu je súvis medzi spoločenstvom a členskými štátmi Ehm, čiže e, vlastne e, aj tento článok 165 e, sú postavené na tom, aby boli ustanovené základy. Ide o zintenzívnenie politík, aby členské štáty spoločne našli odpovede. Cieľom je zvýšiť efektívnosť, účinnosť a zlepšiť financovanie vývoja a výskumy. Článok 165 dáva, nedáva právo rade konať, ale je to základom pre, právnym základom pre iniciatívy komisie e, za koordinácie politiky, koordinácie politiky členských štátov. Neexistuje žiadny právny základ v rámci zmluvy v oblasti e, e, výskumu, ktoré by mohla komisia využiť bez iniciatív a návrhov. Je tu veľká angažovanosť aj v rade, ktorá odmenuje iniciatívy v oblasti boja proti neurogeneratívnym chorobám, špeciálne Alzheimerovi. Ehm, mám tu aj text e, predložený zo strany komisie. Viem, že v parlamente je toto veľká priorita, tento boj proti Alzheimeru. Vo februáru e, parlament vydal vyhlásenie, kde parlament vyžadu, e, vyzýva komisiu, aby uznala Um, uh, potrebu členských štátov uh, koordinovane uh, robiť výskum a vývoj v tejto oblasti. Um, návrhy parlamentu um, budú zohľadnené aj v uzáveroch rady, ktoré budú predstavené v januáru. Čo sa týka spoločného programového plánovania, ide o to, aby sme tu našli spoločné postupy Eh, nie len vo výskume ale máme len jednu eh, možnosť, ktoré máme eh, k dispozícii, aby sme prijali uznesenia, teda uzávery rady. Súčasná smernica vám nám nenecháva žiadny právny základ. Ďakujem. Ehm, pani ministerka, teraz dostanú slovo jednotlivé politické skupiny. Najprv pani Antonescu, nízka páči. Ďakujem. Švedské predsedníctvo chce v decembri prijať uzávery e, v súvislosti s bojom proti neurodegeneratívnym chorobám, bez toho, aby vyčkala na názor, na stanovisko parlamentu. Ja som bola e, spravodajkyňou e, stanoviska a podporujem uznesenie, ktoré by podporilo stanovisko alebo teda prístup eh, parlamentu k boju proti týmto chorobám, hlavne Alzheimeru. Je to najväčší, jeden z najväčších zdravotných problémov v Európe a eh, úroveň, životná úroveň eh, vo vyspelých krajinách viedla k tomu, že je E, že sa predlžuje vek a preto sme e, viac konfrontovaní týmto problémom. Mali by sme e, zohľadniť aj dopad tejto choroby, tohto ochorenia na tých, ktorí vykonávajú starostlivosť chorých. Je to veľký, veľká záťaž zdravotných eh, systémov. Eh, eh, počet pacientov neustále rastie. Návrh komisie sa sústreďuje na aspekty týkajúce sa výskumu a uznesenie, ktoré navrhujeme my, podčiarkuje aj výskum, aj spôsob, ako aj spôsob, ako výskum má zlepšiť súčasnú situáciu. Čiže sa sústreďujeme nielen na vedecký výskum, ale aj na to, ako sa výsledky výskumu odrazia na starostlivosti o pacientov. Dôležitosť E, je pre nás všetkých jasná, je to vlastne pilotným projektom a je dôležité, aby e, stanovisko parlamentu bol zohľadnený e, stanovisko bolo zohľadnené aj v komisii, aj v rade. Pripomínam článok 181 Lisabonskej zmluvy, ktorá pre toto zabezpečuje právny základ. Za ďalšie dve minúty E, pani Toja. Ďakujem pekne, pán predseda. Je tu veľmi dôležitá problematika, to z dvoch dôvodov. Poprvé, výskum v boji proti neurodegeneratívnym ochoreniam je dôležitý a po druhé, spôsob koordinácie takýchto výskumných programov je dôležitý. Samozrejme by sme boli radšej, ak by tá otázka v podstate bola priamejšie zameraná aj na prínos parlamentu do tohoto návrhu, ale ide o to, aby naše stanovisko sa premietlo do záverov Rady pre konkurencieschopnosť a potrebujeme mať jednoznačný pevný základ, právny základ do budúcna, ktorý zabezpečí účasť parlamentu a rovnaké postavenie parlamentu v tejto oblasti. Potrebujeme primerané zdroje Eh, na boj proti šíreniu pliagy, Alzheimera, Parkinsona a iných ochorení, ktoré budú len narastať vzhľadom na starnúce obyvateľstvo eh, musíme sa zameriavať na eh, veľkoplošné štúdie, aby sme mohli nájsť riešenie, biomarkery, včasné diagnostické metódy, multidisciplinárny prístup a databázy. To všetko musíme zabezpečiť, a potrebujeme mať modely eh, liečenia, ako aj eh, opatrovateľských služieb. Mám konkrétnu otázku. Príliš často sú pacienti postavení bokom. Oni sami by mali byť protagonistami tohoto celého procesu. A ich názory by mali byť dohľadnené. Výskum je veľmi dôležitý e, s cieľom zabezpečiť zásadné, základné potreby a zamerať sa na sústredenie našich úsilí, na zabranenie fragmentácie, aby sme zabezpečili primerané kritické množstvo, ktoré povedie k úspešnosti týchto projektov. treba mať na pamäti aj to, že v iných častiach sveta spoločné verejno-súkromné finančné prostriedky Eh, viedli k tomu, že sa investovali miliard, milióny eur do týchto projektov. To nám upozorňuje na to, ako veľa ešte potrebné spraviť v tejto oblasti u nás. Tieto projekty jednoducho sú projekty, ktoré musíme realizovať v Európe. Potrebujeme spoločné súkromno-verejné financovanie projektov, ale zároveň musíme eh, mať kontakt so širším eh, vedeckým spoločenstvom. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom na minútu pán Jogo Hacimarkakis. Ďakujem pekne, pán predseda. E, dnes máme návrh uznesenia boja proti neurodegeneratívnym ochoreniam. Mala by to byť smernica a na budúce by sme to mali riešiť naozaj na úrovni smernice. Tieto choroby ako Alzheimer, Parkinson sa spomínajú v texte. Tieto ochorenia predstavujú veľkú výzvu pre Európu. Náklady budú významne rásť a nestačí. E, nemáme dostatok výskumu, je tu veľká duplicita, veľká byrokracia a takýmto návrhom uznesenia chceme práve predísť e, fragmentácii výskumu a prelínaniu vo výskume. Žiadame, aby výsledky výskumu boli dostupné verejnosti. Myslím si, že to bol dobrý návrh. Žiaľ, tá formulácia nebola až tak veľmi dobre spravená. Požiadali nás, aby sme to preformulovali, aby sa to zakomponovalo. Je tu problém s európskymi patentami, dámy a páni. A myslím si, že by bolo dobre, ak by komisia a rada sa pozrela na otázku európskych patentov v oblasti biovýskumu a farmaceutického výskumu. Jednoducho potrebujeme, aby sa toto rýchlo vyriešilo, aby sme mohli riešiť e, tieto choroby a podporujeme toto uznesenie. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Ďalší rečník na minútu je pán Filip Lambert. Lambert. Ďakujem. Mal som byť spravodajcom k, tej, k tejto správe. Som trochu sklamaný, ale my som rád, že napredujeme, mm, nie je čas na medziinštitucionálny spor, ale mám viacero pripomienok a postrehov. Dúfame, že tu v parlamente ráda vezme do úvahy myšlienky, ktoré sú v uznesení, o ktorom budeme hlasovať zajtra. Chcel by som zdôrazniť potrebu mať rovnováhu ako v, klimatickým, ako v klimatických zmenách a prispôsobovaní sa na ne. Tu hovorím o prevencii tejto choroby, prečo sa to deje, aké sú faktory, ako môžeme e, naozaj presadiť prevenciu a tiež najlacnejšie spôsoby e, prevencie tejto choroby a boja s ňou. Spoločné programy budú stačiť, predovšetkým nie v tom zmysle, že toto e, by malo v takomto veľkom projekte normou. Nie len dobrovoľný spôsob, ale všetko, čo bude záväzné pre členské krajiny, aby spolupracovali. Takže to nebude stačiť. A druhá vec, finančné priority Prvá otázka, ktorú máme. Vynakladáme dosť prostriedkov na takéto choroby? Veríme, že nie. A silne sa zasadzujeme v nasledujúcom rámcovom programe. Možno niektoré prostriedky z veľkých projektov ktoré e, budú rentabilné za 60 rokov, vložiť prostriedky odtiaľ sem na výskum Alzheimerovej choroby to je naozaj potrebné podľa môjho názoru. Ďakujem pani Matias Marisa. Ďakujem pekne. Aby sme odpovedali na túto otázku, musíme sa zaoberať aj politickou témou, ktorá je s tým spojená. Ide o výskum, o program o výskume, potrebujeme spoločné programovanie pre Alzheimerovú chorobu a preto je potrebné zmeniť pravidlá. Prešli sme z jednej správy k usneseniu a teda rozhodovacia schopnosť. A teraz môžeme prejsť do procesu spolurozhodovania. rada by som sa opýtala, či naše odporúčania vôbec boli zohľadnené Plánovanie je v každej oblasti politické rozhodnutie, nie rozhodnutie technické. A z tohto dôvodu parlament musí zohrávať väčšiu úlohu. To sú pre mňa politické priority a to znamená, že to musí prebiehať transparentne a demokraticky. Čo sa tu udialo v rámci tejto témy. To sa nesmie opakovať a v prípade, že by sa to opakovalo, potom by som vás chcela poprosiť, aby ste sa na to skutočne dobre pozreli. Dúfam, že naše odporúčania v tejto oblasti budú zohľadnené. Ďakujem. Nasleduje pani Edoc na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. V mojom volebnom obvode v súčasnosti máme 16 tisíc, je 16 tisíc ľudí, ktorí trpia chorobnou demenciou. E, ich rodiny a opatrovatelia privítajú ten aktívny prístup na boj proti tomuto ochoreniu, ktoré skutočne je zničujúce tak pre chorých, ako aj e, ich blízkych. Ja, ja si myslím, že je dobré hľadať spoluprácu v rámci všetkých európskych štátov a som presvedčená o tom, že koordinovaný prístup na boj proti chorobám E, prinesie nové dôkazy, medicínsky prelom a dúfame, že aj e, liečenie. V Spojenom kráľovstve e, trpí Alzheimerovou chorobou 400 tisíc ľudí. Toto číslo z Veľkej Británie do roku 2025 stúpne na 750 tisíc ľudí a preto je nevyhnutné, aby sa niečo urobilo na zlepšenie diagnostifikácie liečby, ako aj um, výskumu a starostlivosti, sociálnej starostlivosti, tak o trpiacich, ako aj o blízkych. Výskum je dôležitý, avšak treba, aby rešpektoval ľudskú dôstojnosť vo všetkých podobách. Ďakujem veľmi pekne a teraz sa dostávame k ďalším rečníkom. A ako prvá dostáva slovo pani Karvalho na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. E, my teraz skúmame iniciatívy na európskej úrovni v boji proti Alzheimerovej chorobe, no a členské štáty majú kompetencie v tejto oblasti, ale je dôležité, aby spolupráca medzi členskými štátmi eh, bola eh, lepšie koordinovaná vo všetkých oblastiach a aspektoch. No a preto budeme, sa musíme vyhnúť aj fragmentáciím v snách. Spoločný výskumný program je veľmi užitočným nástrojom na to, aby sme predošli a predchádzali fragmentácii výskumu a vývoja na európskej úrovni, aby sa dokázala činnosti členských štátov a zdravotníckých sektorov lepšie koordinovať. Tento spoločný program bude základom budúceho európskeho výskumu alebo priestoru výskumu. Európsky e, priestor pre výskum e, bude e, tvoriť podstatu alebo podstatu európskej výskumnej politiky pod Lisabonskou zmluvou. Avšak mám určité obavy kvôli fragmentácii tohto programu a s ohľadom na byrokratickú komplexnosť, ktorá po jeho zavedení vyvstane nuž. Mňa by zaujímalo, ako najlepšie zefektívniť tento program bez byrokracie, tak aby sme mohli podporovať e, vynikajúci výskum a cel, na celú európskej úrovni, ktorá je pre túto dôležitú oblasť nevyhnutná. Ďakujem veľmi pekne. No a ďalšou rečničkou je pani Childers na jednu minútu. Vážený pán predsed, vážená pani predsednička, ako 30 rokov som sa zaoberala a bola som činná v zdravotníctve a preto je hrozné, že parlament by nemal byť konzultovaní v návrhu komisie o Alzheimerovej chorobe. K starnutím európskeho obyvateľstva sa zvyšuje aj ehm, vplyv Alzheimerovej choroby. Očakáva sa, že v roku 2050 bude touto chorobou trpieť 1 700 tisíc ľudí. Jedným z dôsledkov tejto choroby je, že trpia okrem ehm, chorých aj ehm, mnohí ďalší a blízky. Táto choroba sa nazýva aj tiež rodinou chorobou kvôli stresu, ktoré to spôsobuje celým rodinám. už. a úloha Európskeho parlamentu v boji proti Alzheimerovej chorobe e, by nemala byť prehľadaná akékoľvek ďalšie legislatívne akty Európskej, úrovne, Európskej únie by mali zohľadňovať Európsky parlament a mali by podporovať nie len e, ľudí, ktorí trpia touto chorobou, ale aj ich blízkych a opatrovateľov. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz sa dostávame k spontánnej časti našej rozpravy a prihlásilo sa viacero rečníkov. A ako prvá dostáva slovo pani McGuinness na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. Určite eh, koordinácia výskumu v tejto oblasti je mimoriadne dôležitá a nie je to len o Alzheimerovej chorobe neurodegeneratívne eh, choroby sú skutočne veľmi pestré. A parlament má veľmi dôležitú úlohu v tom, ako sa bude realizovať výskum. A ja by som chcela upozorniť na prebiehajúce diskusie medzi radou a parlamentom o otázkach eh, podmienok zvierat, ktoré sú využívané na vedecké účely. A ja si uvedomujem, eh, zohľadom na spravodajcu a sme debát, musíme eh, v rámci výskumu eh, používať, eh, používať alebo využívať zvieratá, ale za lepších podmienok. Potrebujeme tento výskum na to, aby sme dokázali liečiť ľudí, dokázali predchádzať tejto choroby a možno časom sa my sami staneme obeťami tejto choroby alebo budeme určitým spôsobom postihnutí. No, v druhom čítaní budeme hovoriť o smernici a zatiaľ, čo sme sa v tejto konkrétnej otázke až tak veľmi eh, nedostali ku slovu, dúfam, že vo výskume, v diskusiách o výskume to bude iné. Ďakujem pekne. A ako ďalší pán Soník na jednu minútu. Ďakujem, pani przewodnicząca. Kvestia... Ďakujem, pani predsedajúca. Otázka boja proti tejto chorobe bola už položená počas francúzskeho predsedníctva. Vtedy sa povedalo, že na európskej úrovni by sa mali príjmať opatrenia proti tejto chorobe a bolo, vtedy sa hovorilo, e, že by bolo dobre, keby aj nasledujúce predsedníctva sa týmto zaoberali. Pretože to má dopad na milióny ľudí, ale aj ich rodiny, ktorí trpia spolu s nimi. Keď sa stretávam s voličmi, kladú mi otázky. Pýtajú sa, ako prispieva Európska únia k tejto veci, prečo ste tam, kde ste, za čo ste zodpovední. A takéto veci by mali byť predstavované, aby sme zlepšili imič Európskej únie a jej dôležitosť. Musíme bojovať proti takýmto chorobám, musí to byť priorita európskych inštitúcií. Nächster Redner ist Herr Schuntis, bitte auch für eine Minute. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Šuntis na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Pani predsednička, je dobré, že má byť koordinácia medzi členskými štátmi EÚ aby sme sa dopracovali k príčinám a postarali e, sa, aby boli prijaté všetky opatrenia na celoeurópskej úrovni. Ide totiž o e, riešenie e, tejto choroby, o liečenie tejto choroby, ale ide vlastne aj o celospoločenský fenomén. Mali by sme prispieť aj k farmakologickému výskumu. Čo potrebujeme sú centra na terapiu a sledovanie pacientov a centra, ktoré by podporovali aj rodinných príslušníkov, ako aj pacientov. Takže na celoeurópskej úrovni by sme mali v tomto smere e, podniknúť viac krokov. Pritom je potrebné e, zohľadniť aj medzinárodné normy a postarať sa o to, aby e, boli výsledky výskumu zverejnené medzinárodne. Pani Eblinkevič, nech sa páči jednu minútu. E, e, Ďakujem, pani predsedajúca. Domnievam sa, že je veľmi dôležité dnes venovať čo najviac pozornosti výskumu, tak aby sme mohli pomáhať e, ľuďom, ktorí trpia Alzheimerovou chorobou. Európska únia združuje seven členských štátov. členský štát ako taký sám nemôže po, pomôcť e, ľuďom, ktorí trpia, pretože zdravotnícke systémy našich e, štátov sú veľmi odlišné, zdroje sú veľmi odlišné a preto podpora pre rodiny trpiacich je takisto odlišná od štátu k štátu. Musíme nájsť finančné zdroje, musíme im pomáhať, musíme koordinovať naše úsilie. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme poskytli dostatok financií na výskum, tak, aby sme naozaj mohli tým ľuďom pomôcť. A teraz pán Royal, jedna minúta, nech sa páči. Äh, Pani predsednička, budem veľmi stručný. Už e, mnohí predrečníci hovorili o veciach, ktoré je nevyhnutné urobiť. Je to totiž e, choroba, ktorá sa týka stále viac e, ľudí. Je nevyhnutné, aby členské štáty spolupracovali, aby združili svoje sily. Takže toto je správna a rozumná cesta. Škoda, že máme trochu problémy v tejto procesnej ceste vniesť do celého procesu úlohu parlamentu. To, že sa to udeje uznesením, je trochu poľutovania hodné, ale ak budeme mať na konci dobrý výsledok, tak myslím, že to bude dobré a to je rozhodujúce. Ďakujem. Ďakujem, takže to boli rečníci v rámci procesu Kečia. Ja teraz má slovo rada. No, Pani predsednička, Alzheimerová choroba a iné podobné eh, choroby sú skutočne niečím hrozným. Všetci tí, ktorí e, zažili e, svojho rodinného príslušníka, videli, ako trpí touto chorobou a čo sa s človekom deje, si želá, aby e, sa v tejto oblasti oveľa e, viac e, finančných prostriedkov venovalo výskumu. Musíme sa lepšie skoordinovať. Európsky pilotný projekt je zameraný e, na spoluprácu tých najlepších vedcov pri skúmaní tejto a tiež iných neurodegeneratívnych chorôb. Existuje spolupráca medzi Francúzskom, Českou republikou a Švédskom, kde význam Alzheimera eh, už bol diskutovaný. Francúzske predsedníctvo eh, zorganizovalo veľmi dôležitú konferenciu a v septembri švedské predsedníctvo eh, zorganizovalo tiež konferenciu na tému dôstojné starnutie. Ako som už povedala, rada e, chce prijať uznesenia k tejto problematike 13. decembra a samozrejme aj e, uznesenie, ktoré, o ktorom zajtra budete rozhodovať, e, zohľadníme bude to v rámci e, výskumného programu a podobných iniciatív a každopádne vám chcem poďakovať za to, že ste sa venovali tejto dôležitej téme. Týmto končím rozprávu. E, hlasovanie sa uskutoční zajtra. Podľa e, dnešného programu sú na rade jednominútové vystúpenia v súlade s článkom 150 rokovacieho poriadku. Musím konštatovať, že máme požiadavku na